Pane kolegovia, sa týka správy Regner, kde ide o žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Steva Briojca. Pán Coburn, ešte faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Mám veľké obavy. Mali by sme tu mať imunitu, teda v tomto parlamente ale kedykoľvek sa mi zdá, že stále, že stále odstraňujeme imunitu e, poslancov. Neviem, či, je mi jedno, či osoba je komunista, fašista, demokrat alebo čokoľvek, ale išiel by som na barikády, aby som obhajoval ich práva. Čo ma naplňa obávami, že keď zrušíte tú imunitu, tak tá samotná uh, imunita sa stane fraškou a nebude mať zmysel tu hovoriť slobodne, ak nebudete mať ochranu tohto parlamentu. Chcem teda poprosiť vás, pani predsedkyňa a poslancov, chcem takisto poprosiť, aby sme neustále e, nežiadali o zbavenie poslaneckej imunity. Dôvod, že niekto je členom Front National, nepostačuje. Ďakujeme pánu Kobernovi. Môžem vás uistiť, že rozpráva a vypočutie, ktoré prebehlo e, v výbore pre právne otázky, e, beriem jednoducho do Zohľadňujem vašu poznámku. Hlasujeme teraz za, za, za návrh rukou. Who is against? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijíma sa. Then we come to... Ďalej ma, tu máme hlasovanie o správe pána Čoka. Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou. Hlasujeme elektronicky o súhlase. Hlasujeme. Has everyone voted? Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Yes. Adopted. The next vote is on... Ďalšia téma je, sa týka zriadenia pôsobnosti počtu člena funkčnej obdobie osobitného výboru pre postup únie pre povoľovanie pesticídov. Hlasujeme e, kto je za tu, tento návrh? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijíma sa. Teraz je tu správa z pani Thun und Hohenstein, kde ide o geoblocking a ďalšie formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov miesta, bydliska alebo sídla. Najprv dva návrhy, aby sa zamietol návrh komisie, a to je pozmeňujúci návrh 67 a 8, ktoré sú identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ďalej je predbežná dohoda, pozmeňujúci návrh 70, elektronicky. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ešte stále treba hlasovať o e, pozmenujúcom návrhu 69, kde ide o stanovisko komisie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijíma sa. Teraz správa pani Görling nákladovo efektívne zníženie emisí a investície do nízkouhlíkových technológií, najprv predbežná dohoda, pozmeňujúci návrh 166 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz e, e, stanoviská komisie 167, pozmeňujúci návrh, kto je za? Proti? A zdržal sa niekto hlasovania? Príjima sa. E, takže parlament vlastne ukončil prvé čítanie. Teraz správa Fernández, kde ide o výročnú správu Európskej centrálnej banky za rok 2016. Najprv hlasujeme o odseku 2 pôvodného textu elektronicky. E, končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 7, pozmeňujúci návrh 13, elektronicky. Hlasujeme. Everyone voting. Dohlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Po, pozmejúci návrh 7 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejúci návrh číslo 1 za. Hlasujme prosím e, rukami. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 8 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 14 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 26 pôvodného textu. Pardon. Ah, okay, sorry. Prepáčte, hovorí pani predsedajúca. Odsek 18, pozmeňujúci návrh 9, elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 15 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Potom hlasujeme o pôvodnom texte, a to v dvoch častiach. Prvá časť, teda ide stále odsek 18, elektronicky prvá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. si návrh 2 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Pozmeniť si návrh 10 elektronicky. Hlasujme elektronicky o desiatke. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 16 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 26 v troch častiach. Prvá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto? To si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto hlasovania. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 3. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Potom hlasujeme o pôvodnom odseku 27, a to v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Hlasujeme rukou za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 11. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 19 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 31 pôvodný text elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 32 pôvodného textu v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Odsek 35 pôvodného textu v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. Odsek 38 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 40, pozmeňujúci návrh 17, e, elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmieť si návrh 12. Odsek, v odseku 44 elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. si návrh 4. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Odsek 45, pozmeňujúci návrh 5 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Časť po, po odseku 46, pozmeňujúci návrh 6 za, proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Blahoželáme pánu Fernandesovi. Ďalšie hlasovanie je o správe pána Buzeka o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie. Hlasujeme o uznesení ako celku elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa, blahoželáme. Tým pádom sme uzavreli hlasovanie. Poprosím všetkých, aby opustili túto sálu, aby sme, aby sme mohli pristúpiť k vysvetleniam hlasovaní.